Dobre, popoludne. Ďalší bod na programe. Vyhlásenie komisie. Zavedenie zlučiteľných systémov registrácie spoločenských zvierat v členských štátoch. A odozávam slovo komisii pani komisárke Krecu.